Ďakujem. Hlasovanie bude zajtra a teraz by som chcel vyzvať pani Muscardini, o, aby nás informovala o svojej správe Boj proti mrzačeniu ženských pohľavných orgánov v EÚ. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že je naozaj veľmi vhodné, že v tejto debate máme tu na, medzi nami komisára Mišela, ktorý bol vždy veľmi otvorený v voči otázkam ľudských práv a hlboko si uvedomoval tragédiu, ktorá sa odohráva v Afrike. Som presvedčená, že komisia bude venovať osobitnú pozornosť problému práve preto, že je tu pán komisár Michel, ktorý sa netýka len afrických krajín a krajín Blízkeho východu Mám na mysli problém, ktorý sa dnes existuje aj v rámci EÚ. V posledných rokoch vidíme e, e, objavenie sa tohto javu v Európe v dôsledku migračných tokov. Máme tisícky dievčat, ktoré sú každý deň ohrozené, v ohrození, a hrozí im, že budú vystavené e, obchádzaniu, ktoré bude viesť k nezvratnému zmrzačeniu ich tela a okrem toho bude mať aj e, negatívny dopad na ich psychiku. Už sme sa k tejto téme vyjadrovali aj v minulosti. A skutočnosť je taká, že Dafne poskytla financie pre 14 projektov na boj proti sexuálnemu násiliu voči ženám. Ale dnes sa znovu musíme stretávať s touto témou a zvládnuť ju, pretože tento jav sa nezmenšil, nezmizol. Žiaľ, je to jav, ktorý sa rozširuje a musíme mať tú odvahu aby sme účinne využili e, rad preventívnych nástrojov, či už v rámci informačných kampaní, ktoré sú zamerané nielen na matky pristahovalcov, ale aj na otcov pristahovalkyň. Toto všetko e, vlastne je len určitá kmeňová prax. Nesúvisí to s náboženstvom a nenapomáha to integráciu Nedáva to týmto dcerám ich riadnu e, riadnu budúcnosť, pretože máte, máme tu dievčatá, ktoré žijú e, v Belgicku, v Anglicku alebo inde, <clears throat> navštevujú naše školy a potom e, komunikujú s našou spoločnosťou a potom sú zrazu vystavené zaobchádzaniu, ktoré ich stigmatizuje a vylúčuje z normálnych vzťahov. Proste tieto dievčatá sa cítia iné potom ako ostatní v rámci spoločnosti, kde žijú. A ako som povedala, nesúvisí to s náboženstvom, pretože si myslím, že by sme sa mali snažiť o lepší svet a lepšiu Európu. A chcem sa poďakovať, pán komisár, všetkým členom môjho výboru, ktorí mi pomohli vypracovať túto správu. A bola by som rada, keby sme v Európe harmonizovali legislatívu vo všetkých členských štátov tak, aby zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov bolo považované E, trestným činom zahrnutým do trestných zákonov, tak aby ženy mali zabezpečenú skutočnú rovnosť s mužmi a aby neboli vystavené e, určitému zaobchádzaniu, ktoré ich ohrozuje. Ide tu o podporu práv žien migrantiek v našej spoločnosti a my musíme trestať každého bez ohľadu na to, o koho ide, kto mrzačí dievčatá v našich spoločnostiach. Preto sa táto správa usiluje a dúfam, že kolegovia si ju budú môcť prečítať. Sa táto správa zaoberá touto témou. Je to výzva pre Európu, je to žiadosť na Európu, aby E, sa zjednotila v boji proti tomuto ohavnému zločinu, ktorý ničí život žien a dievča. Teraz pán e, komisár Michel. Dovolte, aby som sa poďakoval v mene môjho kolegu spravodajkyni za jej prezentáciu a aj ja jej ďakujem, pretože toto je skutočne škandál a trauma, a ďakujem pani Muscardini za jej vynikajúcu správu k tejto veľkej téme, k tejto téme boja proti zmrzačovaniu ženských pohlavných orgánov v EÚ. Komisia sa vyjadrila proti tejto nepriateľnej praxi v EÚ alebo aj inde, pretože predstavuje veľké ohrozenie duševného a telesného zdravia žien a dievčat Úplne súhlasíme s touto správou a myslíme si, že všetky členské štáty EÚ by mali skutočne prijať tvrdé opatrenia, oveľa tvrdšie opatrenia v boji proti tomuto. Je to skutočne úplne nepriateľné, že by sa takéto zaobchádzanie ešte stále mohlo uplatňovať v EÚ. Musíme sa tiež postarať o to, že naša politická diskusia s tretimi krajinami bude obsahovať aj to, že im veľmi jasne vysvetlíme naše stanovisko. Dovolte, aby som povedal, že v našich politických diskusiách s rozvojovými krajinami sa musíme naozaj postarať o to, aby to bolo zaradené do programu rokovania. Napríklad prezident z Burkina Faso mi nedávno volal, aby mi povedal, že majú pripravenú legislatívu, ktorá zakazuje ženskú obriezku v Burkina Faso. A ja musím povedať, že je to veľmi dôležité, pretože stále máme kmene, ktoré realizujú takúto prax, ale vidíme, že v krajine teraz sa objavilo odhodlanie bojovať proti tomu. Komisia aj pravidelne zastavuje financovanie E, a e, financovanie projektov, ktoré by bránili tomu, aby sme mohli ochrániť ženy. Financujeme tri programy DAFNE, ktoré pomáhajú ženským mimovládnym organizáciám a rôznym miestnym a regionálnym orgánom, ktoré sa snažia bojovať proti ženskej obriezke. Od roku 1997 DAFNE financovala 14 projektov, ktoré boli zamerané špeciálne na boj s týmto javou. Bolo tam 2,5 milióna eur. DAFNE umožňuje vytvoriť e, školiace programy, programy na budovanie povedomia, zbierame štatistické údaje a vytvárame nástroje, ako aj e, zbierame najlepšiu prax a podobne. A v týchto činnostiach budeme pokračovať, budeme podporovať takéto projekty. Je to súčasťou nášho úsilia boja proti násiliu a samozrejme je to aj otázka, ktorá sa týka širšieho rámca trestnej spravodlivosti a pristahovaleckých politik. Teraz sa troška odkloním od oficiálneho textu a chcem povedať, že som naozaj šokovaný, zbabelosťou, pokritectvom niektorých vlád a politikov, ktorí hovoria, že toto je kultúrny jav. Ale ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že keď ľudia prídu do Európy, to najmenej, čo môžu urobiť, je, že budú rešpektovať pravidla v európskych krajinách. Ale nemôžeme mať dvojrychlostnú spravodlivosť v Európe to nie je niečo, čo ovplyvňuje našu schopnosť hostiť pristahovalcov. Ja to naozaj poznám z mojej vlastnej vlasti a myslím si, že je to naozaj škandalozne, že používame pristahovalectvo ako zamienku na to, aby sme e, nestíhali týchto ľudí, a toto nemôžeme robiť v Európe. Musíme mať politickú odvahu postaviť sa proti tomu. Ja si nemyslím, že by sme boli takto menej vytajúci pristahovalcov, ale môžeme im povedať, toto je naša ústava, toto sú naše pravidlá, toto sú naše hodnoty, rešpektuj ich, alebo budeš mimo zákona. A keď si mimo zákona, tak ťa budeme trestne stíhať. Toto bola skutočne len taká malá poznámka, ktorá je reakciou na vašu frustráciu. Ďalej chcem povedať, že komisia realizuje tri politiky proti e, obriezke. Poprvé, emancipácia a zdravie žien je súčasťou politických diskusí, strategických diskusí s našimi partnerskými krajinami, ktorých sa to týka. Komisia podporuje kvalitnenie národnej legislatívy a snaží sa vytvoriť e, národné politiky, ktoré by chránili ženy voči takýmto praktikám. A po tretie, komisia chce podporovať tie projekty, ktoré budú zlepšovať, zdokonalovať kampane na zvyšovanie povedomia, ako aj politickú účinnosť v týchto krajinách. Taktiež podporujeme projekty v rámci oblasti spravodlivosti a bezpečnosti. Je to program, ktorý skončí v roku 2010, ale na jar v roku 2009 e, máme pripravené oznámenie, v ktorom zdôrazníme význam ochrany ľudských práv so zameraním na ženy, deti a obete. Komisia ešte nevypracovala špecifickú stratégiu k boju proti e, mrzačeniu ženských genitálií, ale budeme na tejto problematike pracovať v rámci EÚ aj mimo jej hraníc. Ďakujem veľmi pekne. Hlasovanie o tejto správe bude zajtra. A teraz si zoberieme poslednú správu. Poslednú správu, ktorá vlastne sa bude venovať otázke jazyčnosti ako devíze pre európsku spoločnosť a Európa spoločný záväzok. Pán Vasko Gracia Moura. Nech sa páči.